zasadnutia z 1. a 2. marca 2017 boli distribuované. Ak máte poznámky, prosím, predložte ich. Ak nie, tak zápisnicu budeme považovať za schválenú.